ako taký, ale mal byť súčasťou našej širšej stratégie, aby sme e, všetci e, docielili, že budeme žiť na bezpečnejšej a lepšej planéte. Ďakujem, pán Martin. A teraz máme dvoch rečníkov e, za výbor pre rozvoj. Teraz pán Kačmarek najprv na jednu minútu.